bola rozdaná. Máte nejaké pripomienky? Zdá sa, že nie. Takže je to teraz schválené. Chcem informovať plénum, že od prerušenia eh, od 18. apríla predseda a predseda rady podpísali 47 textov schválených v rámci bežného legislatívneho konania v zmysle článku 78 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu. Tieto dokumenty budú zverejnené v zápisnici, tie jednotlivé názvy zápisnici z dnešnej schôdze. Teraz máme na programe voľbu podpredsedov Európskeho parlamentu. Mám kandidatúry a to Bali, Piper, Picotto, Castaldo, eh, Charanzová, Dobrev, Hautala, Utazari, Jaroka, Karas, Kolaja, Kopat, Krásnodebsky, McGuinness, Papadimulis, Silva Pereira, Viland. Kandidáti potvrdili, že príjmajú ich kandidatúry a preto teraz pristúpime k samotnému hlasovaniu pod predsedou. Prvé hlasovanie. Ešte eh, vám upresnem niektoré podmienky eh, skrutátory ostávajú tí istí ako pri voľbe predsedu a prosím, aby e, pristúpili k jednotlivým urnám. Pýtam sa, či tu sú všetci prítomní alebo ešte niekto chýba. Poslední prichádzajú. Inak dúfam už všetci sú na svojich miestach. Takže už nik nechýba. Budeme môcť pokračovať. Skrutátori budú hlasovať v závere. Počet kandidátov presahuje počet voľných miest a preto musíme ísť podľa riadku článku 17 prvého odseku, čiže e, tajné hlasovanie. Pripomínam podmienky e, do 14 e, poslancov maximálne v prvom kole podľa získaných hlasov. Ten, ktorý bude mať e, absolútne, absolútnu väčšinu hlasov, e, postupuje. A ak by bolo menej kandidátov, tak by bolo e, aj druhé kolo za rovnakých okolností a podľa toho by sa potom pridelili zostávajúce voľné miesta. Ak bude potrebné tretie kolo, tak sa bude hlasovať relatívnou väčšinou v prípade zvyšných voľných miest, ak by bola rovnosť hlasov, tak e, budú zvolení tí najstarší kandidáti. Teraz sa rozdávajú zoznamy. Pán Geta Prosím, e, poď, choďte k urne pri písmenách L a M. Nech sa páči, faktická pripomienka. Áno, pán predseda. percent eh, poslancov, poslankyň sú noví. Mali by sme mať možnosť vedieť, kto sú eh, konkrétne, kandidáti mohli by vystúpiť so stručným prehlásením, prečo e, kandidujú. Poznám tých z mojej skupiny, ale nie z iných skupín. Ďakujem. E, Ďakujem pekne. Ja môžem vďaka vašej pripomienke pripomenúť, že konferencia predsedov rozhodla, že to bude iba v prípade kandidátov na post predsedu, ale nie na posty podpredsedov. Nie je možné to zakomponovať do nášho poriadku. Teraz prosím sálovi zriadenci, e, rozdajte e, zoznamy a obálky čo najrychlejšie. 14 podpredsedov má byť zvolených, takže každý e, poslanec poslankyňa má maximálne 14 hlasov. Chcem pripomenúť, že musíte hlasovať aspoň za 8 kandidátov, inak váš hlasovací lístok bude považovaný za neplatný. A nemôžete samozrejme Eh, odovzdať viac ako 14 hlasov, <clears throat> začiarknúť viac ako 14 mien. Aj vtedy by bol teda váš hlasovací lístok eh, považovaný za neplatný, prosím. Eh, hlasujte. Teraz urobím malú prestávku a počkáme, kým všetci odhlasujú. Hlasovanie uzatváram. Prosím skrutátorov, aby začali sčítavať hlasy. A opäť e, prerušíme zasadnutie a budete informovaní prostredníctvom obrazoviek a taktiež zazvoní zvonec.